to je spoločná rozprava na tému ochranných známok. Je to odporúčanie do druhého čítania poslankyne Wikstrom. Či situácia v členských štátoch, pokiaľ ide o e, e, ochranné známky, ako prvá dostane slovo samozrejme pani spravodajkyňa, pani Cecilia Wikstrom. Máte 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mala som e, tú česť pôsobiť ako spravodajkyňa v tomto balíku ochrannej známky od jary roku 2012. A chcela by som sa pri tejto príležitosti poďakovať všetkým kolegom a ich spolupracovníkom aj v Európskom parlamente, aj v Európskej komisii. A isté, že chcem sa poďakovať srdečne aj mnohým predsedníctvam ktoré na tejto téme pracovali a zrejme najdôležitejšie je poďakovať talianskému a lotyšskému predsedníctvu, ktoré poskytli vynikajúcu a podnetú spoluprácu v tých najzásadnejších fázach rokovaní. E, teraz by som chcela upozorniť e, na e, výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť, reformy, ktoré boli vyrokované v trialógoch, zaistia, že firmy v Európe budú mať k dispozícii rýchlejší a lacnejší prístup k ochranným známkam aj na národnej úrovni, aj na európskej úrovni, bez toho, aby sa ohrozila kvalita a rozhodnutí. Administratívne postupy eh, sa podarilo lepšie zosúľadiť podľa osvedčených postupov a taktiež eh, budeme svedkami zvyšnej harmonizácie národných systémov spolu s výmenou týchto osvedčených postupov. Mm, pokiaľ ide o rozsiahlu legislatívu ochrany známok, tu sme modernizovali viacero eh, právnych úprav vďaka technickému pokroku a tiež sa nám podarilo zahrnúť eh, dôležité ochranné opatrenia na ochranu slobody prejavu tým, že sme obmedzili možnosti držiteľov práv uplatniť právne nároky voči užívateľom ochranných známok, napríklad eh, s cieľom paródy alebo umeleckého prejavu. A tu sa chcem poďakovať eh, bývalému kolegovi zo Švédska, ktorý eh, tu už eh, nie je v parlamente, ale ten nás na to upozornil. Niektorí z vás ste možno dostali listy v priebehu týždňa, dokonca aj mimovládok, kde sa objavujú obavy v súvislosti s presunu generických liečiv do iných krajín. Chcem zdôrazniť, že fakty a stanovisko e, sa trochu líšia. Môžem ubezpečiť každého, že v žiadnom prípade nebudú e, žiadne problémy pri presune generických liekov do rozvojových krajín v dôsledku tejto legislatívy. E, ja sa celý život venujem oblasti rozvoja, že som dosť bojovala a nikdy by som nepripustila, aby žiadny právny predpis s mojím menom zabránil rozvojom krajinám získať prístup k liekom. To rozhodne nie. Ambiciózny prístup v tomto smere podporil celý rokovací tým EP. Boli sme v tomto jednotní a spoločne sa nám podarilo zahrnúť do tohto právneho predpisu e, veľmi jasné a silné e, zabezpečenia. Tiež treba uvedomiť, že problémy, ku ktorým došlo v minulosti v súvislosti s presunom liekov, súviseli výlučne s patentmi a nie s ochrannými známkami. Seem to work now. I am proud today of the balance that we have achieved. Ja som hrdá na tú rovnováhu, ktorú sa nám podarilo dosiahnuť medzi bojom proti organizovanému zločinu a tiež bojom proti falšovaným produktom, tým, že sme obhájili záujmy legitímneho obchodu. Chcem zdôrazniť, že neexistuje žiadne riziko ani e, nejasnosť medzi generickými liekmi a falšovanými liekmi. E, ktokoľvek, kto drží európsku ochrannú známku a to v prípade produktu, ktoré predmetom obchodovania a neporušujú sa tým práva, má tiež nárok e, na nápravu v kontakte s colnými orgánmi. Toto právo dáva našim colným úradníkom zhabať eh, výroky, ktoré pochádzajú z falšovaných zdrojov eh, v celej Európe. Dúfame, že týmto prispejeme k významnému boju proti organizovanému zločinu, eh, ktorý sa snaží cieľne obohacovať na tých najzraniteľnejších. Ešte sa vyjadrím v závere rozprave. Teším sa však na vyjadrenia kolegov na túto tému. Ďakujeme pekne. Zdavce, a teraz vítam. Ďakujem, pani poslankyňa. A teraz by som v, mene všetkých poslankyň a poslancov chcel privítať pani poslankyňu, pani Bienkovskú. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci, e, vážený pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať Výboru pre právne veci a chcem zablahoželať e, spravodajkyni pani Wikström k jej vynikajúcej úspešnej práci o tomto balíku ochranných e, známok a súvisiacej reformy. Myslím, že Spolupráca prebehla veľmi konštruktívne v rokovaniach a to nám umožnilo dosiahnuť dohodu po viac ako troch rokoch veľmi zložitých rokovaní. Isté, že odhliadnúc od odborného charakteru, tento balík predstavuje kľúčový prvok pre konkurenceschopnosť EÚ a tiež stratégiu inovácií. Tento reformný balík posilní inovácie a rast tým, že sa systém registrácie ochrany známok viac sprístupní a zefektívni aj pre prospech podnikov, e, či už pôjde o znížené náklady, zvýšenú rýchlosť, e, predvidateľnosť e, alebo právnu istotu. Kompromisný balík prináša mnoho výhod všetkým. Predstavuje to veľmi významný krok aj v v harmonizácii, modernizácii celého systému EU v Európe. Chcela by som teraz zdôrazniť eh, niekoľko konkrétne výhod, ktoré sa tým nastoluje. Znižovanie výšky poplatkov v CU a to prinesie úspory až do výšky 40 najmä pre podniky, ktoré hľadajú ochranu eh, svojich registrovaných ochranných známok a to aj po období eh, úvodných dvoch rokov. Ďalej po druhé smernica dosiahne harmonizovanejší, e, dynamickejší systém registrácie e, na úrovni všetkých e, orgánov ochrany známok v celej EÚ, ďalej rýchlejšie a jednoduchšie postupy budú predstavovať výrazné zlepšenie pre všetky firmy, najmä malé stredné podniky a tiež zjednodušia podnikanie na zahraničnej úrovni a zvyšia mieru ochranu týchto známok. Ďalej sa zjednodušia a zjednotnia potreby spoločne uznávaná a taktiež eh, pri rušení ochrannej známky na národnej úrovni. Eh, to sú len konkrétne príklady takýchto eh, úspechov. Ďalej, držiteľe ochrany známok EÚ budú mať lepšie nástroje bojovať proti falšovaným výrobkom, najmä ak pôjde o presun týchto výrobkov cez územie EÚ, čo môže um, poškodiť a povesti EÚ keďže by prispela týmto k distribúcii e, takýchto tovarov. Zároveň budú dostatočné záruky e, v snahe e, lepšej podpory obchodu a ďalej po štvrté. Zvyši sa tým modernosti týchto pravidel tým, že sa prispôsobia tieto pravidla modernému podnikateľskému prostrediu a že sa tiež ujasnia jasné pravidlá ochrany známok a ich obmedzenia. Pokiaľ ide o postupy výberu a tiež um, vymenovanie rediteľa agentúry v Alicante, teda ide tu o orgán, ktorý má na starosti uh, skúmanie všetkých pravidel ochrany známok. Záverečný text nie je v súlade s spoločným prístupom medziinstitucionálnej dohody k prístupe k agentúram bez ohľadu na tento nedostatok a tiež hľadom na to, že kľúčové prvky e, návrhu komisie v súvislosti s rozpočtom neboli zachované. V každom prípade to bude predstavovať výrazné zlepšenie v riadení, v spravovaní a tiež k priamej zodpovednosti tejto agentúry. A teda celkový kompromis, ktorý sa podarilo dosiahnuť, e, má za následok, že komisia oceňuje tento prístup a podporuje celý tento kompromisný balík. Ďakujeme veľmi pekne, vážna pani komisárka. A teraz nasledujú zástupcovia politických skupín. Najskôr v mene skupiny EPP vystúpi pán poslanec Pavol Svoboda, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážený... vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, chcel by som sa najskôr poďakovať všetkým kolegom z výboru Júri, ktorí sa e, podielali na vypracovaní tejto reformy. Aj pani spravodajkyni Wikstrom sa chcem poďakovať ochrana známka EÚ je veľmi úspešným projektom a dovolím si povedať, že sa nám teraz podarilo dohodnúť zmeny v budúcej legislatíve, ktoré budú mať rozhodne pozitívne dopady na všetkých, ktorí využívajú ochranné známky. Zároveň som presvedčený, že dohodnutá reforma nebude mať žiadne zásadné negatívne vedľajšie dôsledky v oblastiach, ktorých sa ochr- úprava ochranných známok môže dotýkať. Domnievam sa, že navrhovaná úprava sprehľadní a zjednoduší procedúru, zniží poplatky a celkové dôkazom, že legislatívu nie možno meniť v prospech jej užívateľov. Zmena názvu agentúry OIM aj e, ďalšie zmeny, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, sú dôkazom toho, že vývoj európskeho práva umožňuje aj konkrétne zmeny, ktoré sú zrozumiteľné širokej verejnosti. Som preto presvedčený, že môžeme s kľudným svedomím podporiť navrhovanú reformu. Ďakujem. Ďakujem. E, thank you on behalf... Ďakujem v mene skupiny SAD pani Evelyn Regner, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka balík eh, ochrany známok Európskej únie je kľúčový nástroj v boji proti falšovaniu produktov. Ako eh, sa to má vykonať eh, prostredníctvom vyhoženého mm, nariadenia o mm, prepravných tovaroch e, už e, zabezpečujeme vysoký štandard ochrany proti piratstvu e, zamok. Už teraz máme do istej miery dobrú ochranu a toto, táto vynovené znenie to ešte zlepší a to dúfame, že bude viesť k rastu inováciám, ako je aj zámerom. A tiež si slobodíme od toho zníženie zniženie poplatkov, aj lepšia spolupráca národných úradov, aj jednoduchšia registrácia ochrany známky a Kenia Wikström eh, to už spomenula. A pre mňa je osobitne dôležité na tomto balíku, že e, sme mohli e, zaručiť, e, že generika nadalej budú k dispozícii v rozvojových štátoch, pretože sú tak dôležité, že každý predpis, ktorý tu na Európskej únie príjmame k ochrane známok, musí zabezpečiť to, že generika budú v rozvojových štátoch naozaj dodávané a tiež môžem spomenúť ako paródiu E, že e, nemožno e, prostredníctvom ochrany známok obmedzovať slobodu prejavu. Ďakujem pekne. Mene skupiny GUNGL pán Jiží Maštalka, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, drahá Cecília. Ochranná známka je e, označenie, ktoré slúži k rozlišovaniu výrobkov alebo služieb na trhu a pomáha nám, spotrebiteľom, sa ľahšie orientovať e, v ponuke výrobku a služieb a vybrať si podľa nášho priania. E, systémy ochrany únie budú fungovať vedľa vnútroštátnych systémov ochrany. Tieto systémy si nebudú konkurovať, ale ako sme navrhli, naopak budú sa vzájomne doplňovať. Máme tiež lepší nástroj e, pre boj proti pirátskému falšovanému tovaru. Nepopierateľnou viedou európskej ochrany známky je, že na základe registrácie jedinej známky získajú jej vlastníci jednotnú právnu ochranu pre svoju značku celej EÚ. Okrem zvýšenej právnej istoty, ktorá vyplýva z jednotnej právnej e, istoty miesto 28 e, národných právnych úprav. To tiež e, prináša znižené náklady na registráciu a udržovanie známok e, v členských štátoch aj na súvisiace právne služby. A zjavne sa aj celý proces zjednoduší pre prihlasovateľa. Som rád, že sa nám podarilo nájsť riešenie k rade sporných otázok. Aj veľmi si vážim spoluprácu so všetkými tínovými spravodajcami a Cecilia, tebe chcem poďakovať osobitne za liečiva. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám prajem ochrannej známke Veselé Vianoce. Ďakujem. On behalf Greens. Ďakujem v mene zelených. Max Anderson, dve minúty, nech sa páči. Vill börja med att eh, tacka rapportören. Ja chcem sa najprv poďakovať spravodajkyni pani Vekstrom aj ďalším spravodajcom. Bol to mm, prvá téma, kde som sa zúčastnil na rokovaniach trilógu a mm, dúfam, že som sa tam veľa naučil. Bolo to fascinujúca úloha a je veľa mm, dobré. V tejto správe systém sa e, zocihľuje, zjednodušuje aj sprúžne a z časti bol tento problém vyriešený tým, že sa e, zbytočne veľa e, peňazí vynakladujú na to, že sa chránia jednotlivé um, ochranné značky, ale e, pre nás bola absolútne najdôležitejšia otázka pre nás ako zelených otázka liečiv v tejto správe a pri generických liečivách. to e, nevidím tak e, sebaisto ako ostatní rečníci, že sme naozaj splnili cieľ. My sme tejto otázke venovali veľa času a bojovali sme proti rade a je tu obava. V občianskej spoločnosti som som eh, prijal delegáciu lekárov bez hraníc a ďalších a tí sa obávajú, že eh, generické liečiva nie sú dostatočne zaručené v tomto národe a riziko je to, že eh, sa zostaví ich predaj na trhu a to by bolo nesprávne. Musíme zminimalizovať toto riziko, no z hľadiska zelených sa domňame, že sme e, nedospeli dostatočne ďaleko na tomto fronte. My sme si predsedzali viac a e, zelení budú hlasovať proti tomu, pretože toto je pre nás najdôležitejšia otázka, tie generické lieky. E Ďakujem v mene skupiny EFDD. A pán Laura Ferrara na jednu minútu, nech sa páči. Pani Laura Ferrara. Eh, Ďakujem, pán predseda. A ja chcem na začiatok sa poďakovať eh, spravodajkyni pani Wikström za prácu, ktorú vykonala a aj všetkým tieňom i spravodajcom. Ochranné známky sú veľmi dôležité um, pre um, výrobný systém v Európe a eh, ešte viac to platí pre niektoré národné podsystémy, ako napríklad v Taliansku, kde značka Made in eh, Italy eh, je synonym pre pravidla pôdu, zárobku kvality, pre produkty a služby. Eh, reforma ochrannej známky v EÚ je teraz završená, no je to ťažký systém a explicitná doložka o ferovom používaní žiaľ nebola tu zapracovaná a táto by nám mohla priniesť isté zabezpeky a Ehm, toto eh, by bolo v súlade so slobodou právo. Ehm, my eh, si však ceníme eh, toto vodné ustanovenie o rešpektovaní základných práv a slobod, hlavne práva na prejav a vyjadrenie názorov a čo sa týka prepravy a obchodovania s liečivami, toto je veľmi dôležité, aby sa bojovalo proti ich falšovaniu, pretože to zabezpečuje zdravie občanov.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 Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegy, kolegovia. Hm, Práca na tejto veľkej eh, reforme hm, trvala hm, presne 3 roky eh, v právnom výbore, ale aj ostatným poslancom z tejto snovne, no, preto aby eh, samozrejme zapracovali potrebné a dožadované zmeny v e, dohovoroch ochrane tovarov v EÚ. E, je to zaslova Cecily Wikström, ktorá e, bojovala e, za transparentnejšie zásady hlavne pre vlastníkov ochranných známok a toto je obrovský úspech. Veľa sa to hovorí o otázke vojny s falsifikátmi, no táto reforma ešte ďalšie, má ďalšie znaky, ako napríklad jednoduchšia a lacnejšia registrácia ochrany známky a čitateľnejší eh, register ochranných eh, známok a aj jasné zásady odmietnutia registrácie. Toto sú eh, dôležité otázky a tiež je dôležité, aby tie spoločné nové zásady, ktoré boli prepojené, boli účinné, pretože ak nebudú účinné, tak to bude len polovičný úspech. Preto predpisy, ktoré umožňujú boj proti eh, uvádzaniu fosfikov na trh a eh, už spolupráca medzi národnými patentovými úrad, národnými úrad, patentovými úradmi a eh, touto mm, patentovou agentúrou pre v uh, sú kľúčové požiadavky na to, aby sme zavedli nový efektívny systém ochrany známky v Uh, komisia e, má širší prístup, e, právny výbor má širší výstup e, k tejto téme. Teraz začíname práce na otázke autorských práv a toto je veľmi dôležité v komplexnom pohľade. Toľko k meritu veci, ale ak dovolíte ešte jedna vec k formálnej otázke je nepripustné, aby eh, odkedy eh, už dávno vieme, že právny výbor má dnes na 19 hodinu naplánované zasadnutie, aby si vymenil názory s komisárkou Jarovou ehm, plánovanie plenárneho zasadnutia to nezohľadnilo v svojom kalendáre a na ten si čas naplánoval e, naplánovalo rozpravu o téme, e, kde gestorským výborom je právny výbor a e, prosím, aby sa to už nestalo. Pán poslanec, vy ste prekočili svoje vystúpenie o jednu minútu. Prosím, aby sa to už neopakovalo a ja odovzdám vaše formálne pripomienky mojim kolegom informácia všetkým europoslancom z Maďarska a z Polska. Pred eh, chvíľkou eh, v zápase z eh, basketbalu žien Polsko vyhrávalo. A teraz poslanec Viktor Negrescu 1,5 minúty. Modernizarea regimului mărcilor la nivel european va ajuta sistemul să funcționeze. Ďakujem. Tento systém by mal fungovať lepšie a mal by umožniť, aby bolo e, ťažšie falšovať produkty, stojí to veľa peňazí a škodí to aj spotrebiteľom. Nám pri tomto akte ide totižto aj o zdravie, o ochranu autorských práv a základných práv. Chceme však znížiť aj byrokraciu, chceme väčšiu účinnosť a taktiež znižiť náklady. Nové nariadenie vedie k tomu, že by mala byť umožnená lepšia koordinácia v prípade tranzitného tovaru. Všetci z toho budú profitovať. Bude väčšia vyváženosť pri príjmoch a teda systém by mal v konečnom dôsledku mal fungovať lepšie. V mojej krajine je spotrebiteľ často zavádzaný falšovanými výrobkami, takže naozaj je nevyhnutné, aby EÚ viedla informačné a komunikačné kampane zamierané špeciálne na spotrebiteľov, ale aj na malé a stredné podniky, tak aby sa dali lepšie chrániť ochranné známky. Skutočný Fungujúci systém posilní aj konkurencieschopnosť EÚ v porovnaní so zvyškom sveta a situácia by sa celkovo mala zlepšiť. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Teraz pán Jam Basky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vlahoželám k výsledku, k výhre pri tom zápase. Vážení kolegovia, ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Je to výsledok, ktorý naozaj všetci vítame. <clears throat> Jedna vec nás ešte stále znepokojuje. Týka sa európskeho eh, rozpočtu prostriedky vyčlenené na boj proti porušovaniam intelektuálnych práv je, tieto prostriedky sú významné a dôležité pre tých, ktorí platia za ochranu svojej známky. Tieto prostriedky by sa dali použiť aj na boj proti e, falšovaniu, ale na národnej úrovni môžu padnúť tie najlepšie rozhodnutia. Ďakujem pekne, pán poslanec, poslanec, teraz e, spontánna rozprava, catch the eye. Najskôr poslanec Pogovič. Hvala za besedo. Čestitke Pol, Poljake. Ďakujem veľmi pekne. Kero Rokometaši, podobno kot slovenski. Skrená čestitka. Ďakujem za to, za to, že ste oznámili aj ten výsledok zápasu. Ďakujem za dokument, za správu, vážená pani spravodajkyňa. E, je tu ťažká otázka falšovania, ale aj otázka konkurencie, schopnosti a zjednodušovania postupov a ťažko sa to dá e, niekedy sklbiť. Ťažko sa e, zasahuje proti falšovateľom a zároveň zjednodušuje legislatíva. Podľa mňa lepší prístup k malým a stredným podnikom, to znamená aj lepší prístup k tým, ktorí sa zasadzujú za rast a rozvoj v Európe. Táto správa má podporu a dúfam, že to bude aj dobrou vizitkou pre Európsky parlament a vôbec celú EÚ. Ďakujem pekne, vážený pán poslanec. Teraz pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Systém ochranný známok by mal byť jednoduchý, lacný a flexibilný, tak aby užívateľia e, mohli naozaj e, požívať tú ochranu, ktorú potrebujú. Niektorí potrebujú ochranu iba v jednej členskej krajine, zatiaľ čo iní potrebujú takú istú ochranu vo všetkých členských krajinách EÚ. Treba teda zachovať aj národné systémy ochrany e, známok Treba teda mať dobrý vzťah medzi európskym e, systémom a národnými systémami. Otázka územnosti, právnej e, bezpečnosti a jasnosti, to všetko musí byť e, vyjasnené aj keď sa používajú identické známky v prípade identických výrobkov. Obzvlášť treba myslieť na malé a stredné podniky, ktorých sa veľmi dotkla recesia a opatrenia úspornej povahy v Grécku a na juhu EÚ. Ďakujem pekne. Teraz pán Jakovčič. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem poukázať na problém, ktorý bude čoskoro aktuálny. A síce opatrenia v prípade e, biologického polnohospodárstva vtedy naša európska e, známka s 12 hviezdičkami bude bude sa s ňou zaobchádzať inak e, v jednotlivých krajinách EÚ a e, tá známka nebude e, označovať rovnako biologický výrobok vo všetkých členských krajinách. Čiže napríklad množstvo pesticídov sa bude líšiť od krajiny ku krajine a pritom tá známka bude tá istá a bude dosvedčovať, že ide o identický výrobok. To bude zavádzať e, výrobcov a to vieme, že je nežiadúce. Ďakujem pekne. Teraz v mene Európskej komisie e, komisárka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Veľmi pozorne som si vypočula e, vaše vystúpenie, poznámky. Veľmi pekne ďakujem za váš príspevok do tejto rozpravy. Záverom by som chcel spomenúť nasledovné. Treba e, si všimnúť, že e, odvetvia, kde sa intenzívne využívajú ochranné známky, výrazne prispievajú k hospodárskému vývoju v Európe E, modernizovaný účinnejší právny rámec podpory podnikateľského ducha, čo je samozrejme dobre pre Európu. Sme pripravení, aby sme bojovali proti falšovaniu, čo je nevyhnutné, aby sme e, znížili e, škodlivé účinky falšovania na zdravie, bezpečnosť, inovácie, hospodársky rast. Chcel by som zdôrazniť, a treba si to všimnúť, že dohodnutý kompromis sa týka iba ochranných známok vôbec nesúvisí s patentmi alebo s e, e, generickými liekmi. Napriek tomu e, tento balíček e, zaručuje e, hladký e, tranzit generik, generik e, v celej Európe. Niektorí z vás ste to spomenuli. E, môžem iba e, odporučiť tento balíček Európskemu parlamentu. Žiadam vás o jednoznačnú podporu, tým vyšleme e, jasný signál o schopnosti Európskej únie e, reformovať e, hospodársky významnú oblasť. Ale musím pripomenúť, že zároveň pritom podporujeme inovácie a hospodársky rast. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Týmto končíme uvedenú roz... teda na uh, ukončenie tejto rozpravy. Pani spravodajkyňa, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte, aby som záverom len niekoľko e, otázok súvisiacich so správou financiami. Parlamentu sa podarilo dosiahnuť značné e, výdobytky. Posilnili sme transparentnosť vo všetkých oblastiach e, pôsobenia a Európsky parlament bude mať hodnotné zastúpenie v správnej rade agentúry. Agentúra, ktorá bola známa ako Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, ohým v angličtine, bude premenovaná na Európsky úrad e, duševného vlastníctva aj EU e IPO sme e, znižili, maximálne znižili poplatky, toho sme zasahli do vnútroštátnych systémov a posilnili sme financovania projektov spolupráce medzi národnými agentúrami a agentúrami únie a to prispieje ku harmonizácii a naplňaniu kapacít vnútroštátnych štruktúr. Je to veľmi zložité tá agenda, ktorá sa teraz završuje, už som viackrát e, opakovala, nejde o revolúciu, ide o modernizáciu, ktorú naozaj potrebujeme e, modernizáciu existujúceho systému e, ochranných známok v Európe. Som presvedčená, že táto agenda E, vyústi e, do toho, čo je nám drahá, aby sme podporili prosperitu, hospodársky rast, niečo, e, čo veľmi potrebujeme v súčasnosti. Som presvedčený, že kolegovia podporia dosiahnutú dohodu a opätovne vám ďakujem za prejavy podpory, za plodnú a niekedy veľmi zaujímavú a živú diskusiu v súvislosti s touto záležitosťou. Prajem vám veľa úspechov. Ďakujem spravodajcom, ďakujem všetkým účastníkom tejto rozprave, aj pani komisárke. Zatváram spoločnú rozpravu a hlasovanie v tejto veci bude zajtra. Ďalší bod na programe je oznámenie komisie o ochrane obeti terorizmu. V mene komisii má pani komisárka Alžbeta Benkovská hlas. Nech sa páči.